15 overil akreditačné e, listiny pani Pirko Rouhonen Lerner a jednomyselne schválil jej mandát do 27. apríla 2015. A preto vám navrhujem, aby ste tento mandát potvrdili. Je potvrdený. Od politickej skupiny e, ENF som dostal príslušné dokumenty o vytvorení tejto novej politickej skupiny a to bude e, zohľadnené v našej zápisnici. Ak nebudú výhrady voči tejto zápisnice, tak vlastne na základe ECR a žiadosť výboru REGI